na to, aby sme obnovili hospodársky rast a prosperitu v Írsku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pánovi podpredsedovi Európskej komisie. Uzatváram tento bod rozpravy. A nasledujúci bod je situácia v oblasti Európskeho azylového systému po nedávnom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. A ako Prvá bude hovoriť pani komisárka, pani Cecília Malstromová. Ja ju touto cestou e, srdečne vítam. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda ctení poslanci, rozhodnutia z 21. januára Európskeho e, súdu e, pre ľudské práva vo veci MSS proti Grécku a Belgicku e, jasne pokazuje na to, že súrne potrebujeme vytvoriť spoločný azylový systém a potrebujeme podporiť členské štáty, pokiaľ ide o povinnosť poskytnúť e, náležitú medzinárodnú ochranu. Komisia vždy hovorila, že pri aplikácii aký a e, dublinského nariadenia, že toto všetko je súčasťou e, súčasného aký, ale to nezbavuje členské štáty, aby zaistili ochranu základných ľudských práv. A v svojom rozhodnutí Európsky súd pripomenul tento princíp. Toto rozhodnutie nevplyvňuje zásadné e, princípy fungovania dublinského systému, jasný systém identifikácie toho, ktorý členský štát e, je povinný preskúmať žiadosť o azyl, zabezpečiť e, efektívny prístup k postupom a predchádzať zneužívaniu postupu udelenia azylu Avšak e, e, e, definície Dublinského systému hovorí o tom, že je tu priestor na zlepšenie. Ešte v roku 2008 komisia navrhla revíziu Dublinského nariadenia, aby vyriešila existujúce nedostatky a aby posilnila normy ochrany žiadateľov vozil, ako aj efektívnosť dublinského systému, systému na prospech členských štátov. Vítam podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o návrh komisie a vyzývam radu a parlament, aby spolupracovali a hľadali vyvážený kompromis, aby sme mali vylepšené naradenie Dublin 2. Takýto kompromis musí zahrnať, zahrňať aj e, sur, e, mechanizmus pre naliehavé situácie, keď e, systém azylu e, sa dostane pod mimoriadný tlak. E, musí poskytnúť komplexné riešenie pre prípady, ktoré sa e, teraz riešia svoj voľne s tým, aby sme posilnili dôveru a podporu medzi jednotlivými e, partnermi par, e, tohto nariadenia. Sme si vedomi nedostatkov. Je tu veľký tlak, pretože máme značné toky migrantov a nevždy fungujú národné azylové systémy a už robíme kroky, aby sme to prehodnotili. Komisia iniciovala e, e, konanie proti Grécku v súvislosti s porušením e, pravidel v roku 2009 v súvislosti s viacerými ustanoveniami príslušného zákona. Komisia prislúbila, že bude reformovať systém azylu na základe akčného plánu, ktorý bol predložený komisii v auguste minulého roku. Stanovilo v ňom okamžité a dlhodobé ciele a odvtedy e, e, sa prijala dôležitá legislatíva v Grécku. Zároveň komisia sa e, veľmi snaží, aby poskytla grécku pomoc spolu s so ostatnými členskými štátmi, úradom vysokého komisáru a agentúrami OSN. Ehm, to zahrania e, finančnú praktickú pomoc, pokiaľ ide o reformovanie národného azylového systému, e, kontrolu hraníc a návratu a efektívnejšieho využenia prostriedkov Európskej únie, ako aj lepšej spolupráce s e, susednými štátmi, najmä Tureckom. Pán predseda, dovolte, aby som pripomenula, že naša e, únia sa zakladá na rešpektovaní ľudského dôstojnosti, demokracie, e, právneho štátu, a ľudských práv a azyl je jedno z práv, ktoré Európska únia bude podporovať a komisia je odhodlaná e, sa snažiť o E, e, vytvorenia efektívneho a správne orientovaného azylového systému, aby sme spoločne podporili ľudské práva ako dôležitý filier priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Ďakujem pani komisárka. A Teraz na dve minúte má slovo pán Weber, nech sa páči. Vážne pán predseda, vážna pani mm, komisárka, politika e, pre utečencov je veľmi E, aktuálna. Zistili sme to v Grécku na ostrove Lampedusa. Môžeme byť e, hrdí na to, čo sme dosahli, e, ale vytvorili sme spoločné štandardy, ako sa zaobchádza s deťmi, s rodinami a musíme byť na to hrdí. Európa je priestor, ktorý poskytuje pomoc a partnerstvo tým, ktorí sú prenasledovaní. Avšak, čo je dôležité, nie je to, čo sformulujeme v parlamente, alebo v výbore, alebo v rade, Rozhodujúce je, e, čo urobíme v praxi pre konkrétnych ľudí a e, e sú to odsúdenia Grécka a Belgická, pretože nedokázali e, to realizovať v praxi, nedodržali to a nefungovalo to. A preto by som chcel požiadať komisii, a, ktorá e, predkladá akčný plán, aby konala rýchlejšie, aby sme mohli rýchlejšie e, zabezpečiť tie normy a štandardy, E, aby sme ich presadili a zrealizovali. V konkrétnom prípade Grécka by som chcel pokazať na to, že hranice sa dajú e, e, zaistiť dvomi spôsobmi. A som pres, sklamaný z toho, ako koná Turecko. Máme dohodu o readmisii s Tureckom. A Ehm, tu by sme očakávali od Turecka väčšiu snahu. Ehm, solidarita by mala byť nesporná. Ehm, chceme eh, pomôcť pomocou nášho fondu pre utečencie a pomocou Frontexu aby to bolo tak v Grécku, ako aj na ostrove Lampedusa v Taliansku. Solidarita v Európe sa nesmie spochybniť e, dnes a, a je to dôležitejšie teraz ako kedykoľvek. No. Ďakujem pánovi Weberovi a teraz má slovo pán Lambrinidis na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán predseda, ako sme videli z rozhodnutia súdu, sme uväznení všetci v pasci Dublinu 2, pretože tieto bremena azylantov sú nerovnomerne rozložené po Únii. A máme tu ping-pong, kedy sa navzájom obvinujeme. A čo tí ubohí utečenci sú zachytení v tejto pasci nášho ping-pongu? Do Grécka plinie 90 hľadačov, uchádzačov o azyl a v Taliansku sa situácia uberá podobným smerom. Gréci, Malťania ani Taliania nemajú prečo niesť toto bremeno za nás všetkých. Hranica ide diel a politiku, ktorú nastolíme, by mala byť celoeurópska politika. U, u nás sme veľmi zlepšili situáciu, čo sa týka žiadosti o azyl, ale ešte stále to nestačí. Potrebujeme novú dohodu Dublin, aby e, sme lepšie rozložili utečencov a bremena a aby sa solidarita medzi členskými štátmi prejavila aj v praxi. To, potom to volá parlament. Nechceme, aby niektoré e, krajiny si umýli ruky ako ponský pilát na touto záležitosťou. Ďakujem. A teraz pani Cecilia Wikstrom na 1,5 minúty, nech sa páči. Ja dom slutet från Europa. Ďakujem pekne za slovo. A verdikt súdu veľmi jasne hovorí, že Belgicko a Grécko porušili pravidla, porušili dohovor a neľudsky zaobchádzajú s juhoafgánskymi utečencami. Títo utečenci boli z Belgická transportovaní späť do Grécka. Nie je to len izolovaný prípad. Verdikt súdu je však veľmi dôležitý a preto vítam to, toto rozhodnutie súdu, pretože veľmi jasne hovorí, že všetky členské štáty Európskej únie najmä také, ktoré odosielajú utečencov späť do Grécka, musia prestať s takouto praxou. Takisto to demonstruje, že európska solidarita je niečo, po čom stále voláme, ale čo v praxi až tak nefunguje. Ak naozaj chceme vytvoriť spoločný azylový systém do roku 2012, musíme si zodpovednosti podeliť a musíme sa navzájom podporovať. Rád by som si vypočul zo, vypočul zo strany komisie, vypočula zo strany komisie, či e, sa systém Dublin 2 bude meniť, či sa prístup bude meniť a čo hovoria štatistiky z akého základu môžeme vychádzať, ak členské štáty majú a môžu vykonávať takéto návraty utečencov do krajiny, odkiaľ prišli. Potrebujeme veľmi jasné stanovisko k dokumentu Dublin a musíme začať rokovať o novom prístupe. Musíme zlepšiť mechanizmus solidarity, to je to najdôležitejšie, a mali by sme chrániť maloletých a na to sú tu jasné právne pravidlá. Dúfam, že komisia odpovie a budeme pokračovať v dobrej spolupráci. Ďakujem teraz pani Sargentini. Pán predsedajúci, otázka je následovná. Čo budeme robiť teraz, keď Európsky súd povedal, že nemôžeme znovu zasielať žiadateľov o azyl do Grécka, Holandsko a iní povedali, že rýchlo Grékom pomôžeme pri dohľade vonkajších hraníc, aby zlepšili azylový systém a potom budeme môcť znovu zasielať ľudí do Grécka. Ale to predsa nie je správna odpoveď, pretože zľava aj sprava v tomto pléne sa hovorilo, že potrebujeme viacej solidarity v dublinskom systéme, inak južné krajiny budú mať stále oveľa ťažšie úlohy a situáciu e, ako tie, ktoré sú na severe pri Severnom mori, alebo tie krajiny, kde prichádza menej lodi s utečencami. Lampedu sa nám to jasne ukazuje a pani komisárka e, to tiež vie, že môžeme veľmi tvrdo pracovať na dohľade vonkajších hraníc, ale musíme sa tiež prispôsobiť na neočakávané okolnosti so zelenými konštatovať, že dublinský systém je neúspechom a kedy môžeme očakávať zmenu tohto systému? Súhlasíte s týmto názorom? Môžete povedať, že severné krajiny sú dnes nútené, aby boli solidárne. Ja by som rada poznala vaše stanovisko e, k minulotýžňovému rozsudku súdu, ktorý hovorí, že e, zvýšenie tých postupov v zmysle článku 39 tak sa zvýšili takmer o 80 pretože ľudia konštatujú, že doblínsky systém nefunguje. A tretí bod. V tejto záležitosti MSF belgické orgány ukázali, že sú to vlastne tie belgické orgány e, neboli, nepostupovali dostatočne a čo môžeme očakávať, kedy sa tento dublinský systém zmení, aby ľudia nežili v neludských podmienkach. Ďakujem pani Sargentini. A teraz v rámci postupy, postupu modrej karty je tu jedna otázka na predrečničku. Súhlasíte s touto otázkou? Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, pani Sargentini. Prečo nepoviete, že Turecko umožňuje eh, všetkým týmto ľuďom dostať sa do Grécka? Prečo nepoviete, že zložitá, eh, zložitý azylový systém sa zneužije obchodníkmi s ľuďmi a všetkými ostatnými, ktorí zneužívajú náš systém, pretože je príliš komplikovaný a je na to vhodný nech sa páči, môžete odpovedať. Pán predsedajúci, ďakujem za príležitosť odpovedať na túto otázku. Ja si myslím, že e, predovšetkým musíme hľadať chyby. U nás Európa má azylový systém a kým nie sme ochotní pomáhať, tak pomáhať Grécku alebo ďalším krajinám na juhu, tak všetci žiadatelia azylu, kým nebudú e, kým sa k ním nebude pristupovať rovnako všade, tak nemôžeme obviňovať niekoho iného. Ja s vami súhlasím, pán kolega. Ľudia, ktorí obchodujú s inými ľuďmi, tak tých treba postihovať. Aj v Turecku by sme potrebovali korektný azylový systém, ktorý bude uznávať politických utečencov, ktorí sú e, z mimo územia EÚ, ale e, Chybu treba hľadať aj u nás a opraviť ju u nás. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty pán Kirkop. Vážená pani komisárka, máme dočinenie so systémom, systémom, ktorý nefunguje a európska legislatíva, európske súdy sa dostali do protirečenia. Už nečelíme situácii, že by sa právo realizovalo, skôr sa interpretuje, a to novým spôsobom. Európska únia by sa najlepšie vysporiadala s výzvou Eh, azylu novým systémom, ktorý by nebol diktatorský a nie harmonizáciou alebo morálnymi posudkami, ktoré vychádzajú z európskych súdov, ale skôr lepšou komunikáciou a väčšou solidaritou medzi krajinami EÚ. Akékoľvek bremená sú uvalené na jednu časť EÚ, tie by sa mali zdieľať inde. Samozrejme, že všetci členovia Európy eh, majú svoje povinnosti, svoj zástoj v tejto veci a všetci by mali zachraňovať životy. Vzťah medzi európskymi súdmi, európskymi e, zákonodarcami a členskými štátmi treba vyjasniť. A takisto s tým súvisí kontrola na vonkajších hraniciach. Neviem, ako komisia mieni riešiť dlhodobo tieto záležitosti. Mohli by ste na, e, prosím, ubezpečiť túto snemovňu, že nevytvárame len ďalšie a ďalšie európske zákony, ktoré niekedy v budúcnosti Európsky súd spochybní. Mohli by sme na, namiesto toho účinne podporiť Grécko a ďalšie členské štáty, ktoré už teraz trpia týmto bremenom utečencov? Ďakujem pánovi Kirkopovi a teraz má slovo pán De Jong na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať e, komisii a podporiť pani komisárku Malstramovu správne povedala členským štátom minulý týždeň, aby sa vrátili k práci na Baličku azylového systému. Nemôžeme si tu vyberať to, čo sa nám páči, aj neočakávaný prítok e, utečencov e, z Tuniska. O tom svedčí. Samozrejme, e, e, Grécko Taliansko nedokážu to robiť, pokiaľ ostatné štáty budú len tak postavať a skôr či neskôr Európsky súd e, e, sa rozhodne, že treba pozastaviť e, žiadosti o azyl v Taliansku, tak isto ako to urobilo vo vzťahu Grécku. E, treba e, čím skôr dosiahnuť záväzné dohody o tom, ako humane zabezpečovať prijatie týchto e, utečencov a spracovanie žiadosti o zíl. Chcem sa opýtať pani komisárky, čo by mohol urobiť e, parlament, aby vyvinul tlak na členské štáty. Ďakujem pekne. Teraz jedna minúta, pán Madlena. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážne pán predseda. teraz e, budeme musieť e, to vyčistiť za Gréckom. Dostali miliardy e, eur, aby sme im pomohli a teraz máme 3000 žiadateľov azyl z Grécka, ktorých nevieme vrátiť. Nechceme ich mať. Holandsko má už bez tak veľa problémov a musíme teraz riešiť e, neschopnosť e, e, migračných orgánov a zlyhania multikulturalizmu. Chceme silnejšiu politiku v oblasti migrácie. V opačnom prípade Európa sa stane Eurábiou a Grécko samozrejme je obeťou nedbalého postupu Turecka a Grécko by muselo dokonca až bojovať, aby e, e, vrátilo utečencov, ktorí prešli e, Tureckom. Malo byť nejakým spôsobom penalizovať Turecko. Treba spristiť naše postupy. 99 uchádzačov o zil nie sú takýmito uchádzačmi. Ide o ekonomických migrantov, ktorí zneužívajú systém. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Papa Nikolau Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Aby sme mohli pokračovať v tejto rozprave, rád by som navrhol. Ak um, berieme do úvahy ťažkosti, ktoré majú krajiny Stredozemia, na sever Stredozemného mora aj na jeho juhu, predstavme si, že chcú niektorí ľudia z juhu Stredozemného mora prísť za lepšou budúcnosťou na sever Stredozemného mora. Je to Práve pre toto chodia ľudia do Európy. Na ostrove e, Lampedusa už to spôsobilo problémy. Niektorí idú cez Grécko, niektorí idú cez Turecko, kde to tiež spôsobuje problémy. Existujú dohody napríklad s Tureckom, o tom, čo je vízová povinnosť. Niektorí ľudia obchádzajú tieto dohody a chodia do Európy cez Portugalsko alebo Španielsko a niektorí si vyberú takú cestu, že požiadajú o azyl a využijú na to mechanizmus Dublinský systém Dublin 2. Dublin 2. Uchádzač o azyl sa môže potom oprieť o taký verdikt súdu alebo o národné súdy, o ich rozhodnutia alebo Dokonca Štrasburský súd pre ľudské práva bude zapojený do voci. Je to správny prístup k tejto veci? Hovoríte, že niektorí ľudia si nezaslúžia, aby im bol udelený azyl. Napriek tomu musíme postupovať podľa náležitých pravidel a postupov. Tí, ktorí prichádzajú z Turecka a potom ich vraciame do Turecka, často 2, 3 alebo rokov vysia vo vzduchoprázdne, tak povediac, kým vôbec procedurálny postup vydá nejaký výsledok. Toto je situácia, ktorú nemožno tolerovať, pretože sú to ľudia, ktorí v 2006 alebo 2007 prišli do Európy, týchto teraz vraciame do Turecka. Podľa mňa by sme mali sa pozrieť na realitu tohto problému a nastaviť veci inak. Teraz má slovo pani Silvi Gojom, nech sa páči, za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Myslím, že treba pripomenúť niekoľko záväzkov a hlavne z oktobra 2008, kde bol Európsky pakt pre emigráciu a azyl, že prišiel moment, aby sme prišli s novou iniciatívou pre Európsky spoločný azylový systém, aby sme pre EÚ dosiahli pre azylentov väčšiu ochranu. A teraz sa rokuje o návrhoch komisia. Musíme skonštatovať k tomuto európskemu azylovému režimu, ak procesu harmonizácie, že sa veľmi nerealizujú. Tento rozsudok Európskeho dvora je významným momentom a poukazuje na prázdne miesta alebo nefungovanie európskeho, teda hlavne gréckého azylového systému. E, je teda potrebné prijať aj iné iniciatívy, ale ide vo všeobecnosti o celý európsky systém E, ktorý vo svojich základoch pravdepodobne nie je najúčinnejší a národné azylové systémy sú istým spôsobom jeho ekvivalentom. A ako chceme vylepšiť tento systém, ako môžeme postupovať tak, aby nedošlo k vytváraniu nespravodlivosti jednotlivých azylantov. Keď chceme mať operatívny grécky systém, použila sa tam klauzula zvrchovanosti a v každom prípade tento rozsudok vysiela signál všetkým a mal by to byť katalizátor pre harmonizáciu a pre prepracovanie doblinského nariadenia. Ide o mechanizmus zrušenia transferov, tak ako to navrhuje komisia. Rozsudok hovorí o nových prvkoch, o tejto možnosti. Mali by sme tiež diskutovať aj o tom mechanizme zrušenia, to za veľmi jasných podmienok. Okrem tohto mechanizmu mali by sa prerokovať aj ďalšie pozmenujúce návrhy nariadenia a aké záruky toto nariadenie umožňuje rozsudok by mal viesť aj o úvahe, by mal viesť k úvahe o zraniteľnosti a o možnosti odvolania pre týchto žiadateľov o azyl. Mnoho červených varovných signálov teraz bliká, že tento e, náš systém by mal byť predovšetkým solidárny. Ďakujem teraz pani Nadia Hirš na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vážna pani komisárka, dnes hovoríme o rozhodnutí Európskeho e, súdu pre ľudské práva a napokon týka sa to Belgicka, ale nepriamo aj ostatných členských štátov e, v Európskej únie. Aj Nemecko sa rozhodlo, že nebude vrácať do Grécka žiadateľov o azyl. Myslím si, že sa musíme rozhodnúť, či to, ako povedal kolega, buď vytvoríme eh, novú vysokú, eh, vysoký múr v Európe, to je jedna možnosť, alebo eh, ako to presadzujú liberáli, chceme nadalej mať právo na azyl a nejakým spôsobom ho sformovať. To však znamená, že každý žiadateľ o azyl by mal dostať právo na náležitý správny postup a mali by sme jednoducho povedať, že nebolo by solidárne alebo priateľné, aby e, e, e, južanské krajiny znašali celé to bremeno. Teraz majú väčší nápor, konkrétne na Lampetúzie v súvislosti s Tuniskom, ale je to trvalý stav a príslušné orgány si s tým neporadia. Aj Nemecko pred niekoľkými e, týždňami e, e, tiež to liberalizovalo v súvislosti s Kosovom a aj my sme mali problém, nedokázali sme si s tým okamžite poradiť. To znamená, ak chceme naozaj mať právo na azyl, musíme do budúcnosti nejakým solidárnym spôsobom vytvoriť takéto pravidlá, Ďakujem pani kolegyňa. A teraz má slovo pani Romero López na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pán predsedajúci. Dámy a páni poslanci, Afgánec, ktorý bol aj objektom toho rozsudku, nebol imigrant, ani nezneužíval, ani nebol obeťou obchodovania s ľudskými bytostiami a ani nespadal do dohovoru do ženevského dohovoru, pretože nebol prenasledovaný. Keby bol žiadateľom o azyl, tak by mal subsidiárnu podporu a pomoc. Rozsudok je e, dôležitá ako precedens. Koľko môže ostať bez rozhodnutia po tom, čo sa podala žiadosť o odvolanie? Koľko to môže všetko trvať? ak vieme, že viacej ako tisíc rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva proti členským štátom, čo by sa stalo s našou reputáciou? Ako, keď, ako sa môžeme správať k žiadateľom o azyl, ktorí utekajú pred vojnami a správame sa k ním horšie ako k zločincom? A v týchto táboroch sedia a čakajú 5 až 6 mm, mesiacov a nemajú žiadne procesné právo. Je to ľudské. Tento balíček mm, je nedostatočný a neexistuje, pán Weber, žiadny azylový systém. Ani všetky členské štáty neaplikujú rovnaké postupy. A je tu obrovský nedostatok solidarity a preto sme v takejto situácii. Tento Afganec bol odškodnení pre morálne poškodenie, ale e, ako majú žiadať o odškodnenie mnohí, ktoré, ktorí roky musia čakať v táboroch, keď utekajú pred vojnami. Toto je realita, ktorú neustále e, chceme negovať, ale dublinský systém treba naliehavo vylepšiť a zlepšiť a musíme ísť oveľa ďalej, pani komisárka. Grazie. Ďakujem. Pa... Chceli ste použiť modrú kartu pani Krisbeck alebo chcete vystúpiť v Catch the Eye? Dobre, tak na budúce sa prihláste prosím s bielou kartičkou, nie modrou, keď chcete do Catch the Eye. Tak teraz ideme do postupu Catch the Eye a teraz má slovo pán Busutil. E Ďakujem, pán predseda. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva nie rozhodnutím proti Belgicku alebo Grécku. Je to rozhodnutie proti Dublinskému nariadeniu. Pretože práve toto nariadenie umožnilo eh, eh, Belgicku vrátiť afgánskeho občana eh, do Grécka. A to nie je správne nie je správne, e, aby i e, e, krajiny, ktoré sa nachádzajú na hraniciach, vonkajších hraniciach únie, znášali celé bremeno, pretože nemôžu konať ako policajti pre ostatné štáty Európskej únie a preto po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva je jasné, že keď Európsky štát vráti uchádzača o azyl do inej európskej krajiny, E, ktorá je vystavená tlaku, ako tomu bolo v tom čase v prípade Grécka. To bude znamenať e, porušenie ľudských práv a Európskeho dohovoru o ľudských právach. Krajiny ako Nemecka a, alebo Spojené kráľovstvo e, už to uznali a pozastavili takéto transfery. Potrebujeme však urobiť tak, aby sme reformovali Dublinské nariadenia. to čím skôr. Ďakujem a teraz má slovo pán Mavro Nikolaus. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcem vystúpiť v tejto rozprave a to preto, že nikto nič nepovedal o Cypre a o probléme s emigráciou, ktorej čelíme my. Sme malou krajinou, malým členským štátom, máme len pol milióna obyvateľov a severná časť nášho ostrova Zo severnej časti ostrova 30 až 50 ľudí prekročí zelenú čiaru, ktorá vedie, hranicu, ktorá vedie stredom nášho ostrova. Nevždy ide o uchádzačov o azyl. Niekedy sú to ľudia, ktorí hľadajú politický azyl a my si musíme vždy klásť otázku, či ich, je, či ich nárok je oprávnený a ak nie, tak ich cez tú hranicu znova musíme odoslať späť. A táto forma e, imigrácie na Cypre existuje a ľudia na ňu zabudajú. Ďakujeme, pán Mavaro Nikolás. A teraz pani Meissner. Ďakujem pekne, pán predsed. Vážne pani komisárka, je naozaj pravda, že v prípade E, e, riešenie problémov azylu. Nepotrebujeme múry, naopak e, myslím si, že kto tak hovorí, nepochopil európske hodnoty. Ide o základné ľudské práva, ktoré chceme braniť. A ak niekto utečie zo svojej krajiny a žiada azyl, bez ohľadu na dôvody, ak sa posadí do lode a riskuje svoj život, E, to niečo znamená. Musíme e, ponúknuť týmto ľuďom e, rozumný azylový postup, ktorý náležite bude realizovaný a nemôžeme ponechať v štichu krajiny na juhu Európy, ktoré sa tomu vystavené, ako už tomu povedali predrečníci a bolo by e, e, e, nesprávne povedať, že chceme ich všetkých poslať prieť a nechceme ich prieť. Máme tu demografické určité požiadavky, potrebujeme ponechať tých azylantov, ktorí chcú zostať. Čiže nie je to len otázka humanného postupu, ale aj rozumu v Európe. A toto potrebujeme na riešenie problémov. Ďakujem. A teraz má slovo pán Molcer. Prezident. Ďakujem, pán predseda podľa rozhodnutia e, e, e, Európskeho súdu pre ľudské práva azylový systém v Grécku je neľudský, pretože trvá až 5 rokov, kým sa definitívne rozhodne, ale to platí pre celú Európu. Častokrát sa ničia materiály, sa zneužíva tento azylový systém a keď naozaj existujú dôvody na poskytnutie azylu, E, potom e, po viacerých rokoch sa volá o patkých právoch. Zdá sa, že európsky azylový systém e, sa použije na to, že nie sme destináciou pre všetkých ekonomických utečencov. Potrebujeme jasnú definíciu azylového práva, aby to bolo orientované na príslušné dohovory, aby poskytlo príslušné štandardy pre utečencov podľa mňa, že táto kríza sa dosiahla naozaj e, vrcholu. Jakolino. Ďakujem a teraz má slovo pán Jakolino, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Postupné Máme tu navýšenie alebo dochádza k intenzifikácii migračných, migračných tokov a preto azylový balíček potrebuje preferenčný postup v radej. Táto iniciatíva s podporou Európskej komisie e, tak to by sme ocenili, keby tento komplexný problém e, vyriešila a potrebujeme aj jednotný spoločný postup spoločenstva. Samozrejme, chceme ochraňovať základné práva, ale zároveň ich treba harmonizovať s prísnym overením všetkých požiadaviek a splnením kritérií, čo je vlastne potrebné a čo nie je udržateľné, pretože potrebujeme pozitívnu disciplínu pani Malstromová. Potrebujeme jasný normatívny rámec, teda významný krok vpred a ja dúfam, že čoskoro s vašim prispením e, sa takáto iniciatíva predloží v rade. Ďakujem pánovi Jakolínovi a teraz má slovo Pán Messner. Spravedlňujem sa, hovorí pán predsedajúci, tak pani Grisbeck, nech sa páči. Merci, euh, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi stručne, pretože rozprava bola veľmi bohatá a myslím, že takmer väčšina zdieľame rovnaké obavy. Rada by som sa spýtala pani komisárky, ako chce riešiť tú ikonoklastickú myšlienku výstavby múru medzi Gréckom a Tureckom, hoci sa to odôvodňuje tým, že Grécko zažíva obrovský tlak a vieme, že sú tam veľmi ťažké podmienky v tých táboroch. A hoci členské štáty E, sa môžu rozhodne, e, slobodne rozhodnúť o tom, aké opatrenie príjmu, napríklad aj výstavu múru. My, Európania, poukazujeme na to, že ako konjunkturálne sa rieši niečo v súvislosti s ostrovom Lampedusa a v súvislosti s rozsudkom Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva a štruktúrálne, čo súvisí so situáciou v južných krajinách. Takže prišiel konečne čas, a je naliehavo potrebné zrevidovať duplínsky systém, aby sme solidárne a humanisticky zdieľali e, túto situáciu v celej Európe a môžeme to urobiť len tak, že vytvoríme skutočné európske autentické azylové právo, ktoré je potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem pani Grisbeck a na záver eye. pán Silvestris, nech sa páči. Sí. Mm, Ďakujem. Pán predseda, hodnoty, z ktorých vychádza Európska únia, sú skutočne základné ľudské práva a preto ich nemožno spochybniť. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva volá po urgentnej reflexii volá po novej, rýchlej, efektívnej iniciatíve. Tento rozsudok znamená, že musíme zadefinovať na novo a zrealizovať, implementovať e, stratégiu, ktorá bude zahrňať všetky krajiny, že musíme skoncipovať harmonizovaný postup pre azylantov. Ale krajiny, ktoré sú na hranici Európskej únie a ktoré čelia tomuto exodu, už teraz e, sú tranzitnými krajinami, cez ktoré sa uchádzači o azyl dostávajú do zvyšku Európy. Takéto niečo nemožno tolerovať, musíme sa podeliť s týmito krajinami o ich bremeno, pomôcť im vysporiadať sa s požiadavkami azylantov, s dlhými procesmi a musíme vyhodnotiť každú jednu požiadavku individuálne, aby neprišlo k porušeniu dôstojnosti ľudských bytostí. To treba tiež zabezpečiť. Ďakujeme, pán Silvester. A teraz má slovo Komisia e, v osobe pani komisárky Cecilie Malstromovej. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, a ďakujem všetkým, ktorí prispeli k rozprave. Myslím si, že tento rozsudok je mimoriadne zaujímavý, ale zároveň nepodmínováva dublinský systém tak, ako ho poznáme teraz. Už dnes, nezávisle od predmetného rozsudku, sa vie, že členské štáty sú povinné zabezpečiť ľudské práva každého, kto je na ich území. Ale rozprava poukázala na dôležité veci. Musíme zreformovať Dublinský dohovor a musíme ho zlepšiť. A preto komisia navrhla e, zlepšenia a opatrenia. Veľmi rada som si vypočula, že aj vy pracujete na podobnej úlohe a každý uznáva potrebu čo najskoršieho zasiahnutia, lebo sme v núdzovej situácii. Potrebujeme zrýchliť našu prácu na spoločnom azylovom systéme. Väčšina by sme sa iste zhodli, že ho treba. A najlepší spôsob, ako dosiahnuť tento spoločný azylový systém, je publikovať správy a pozbudiť radu, aby začala už rokovať. Sú dve, hlav, dva hlavné rozdiely medzi členskými štátmi. Na jednej strane sú tí, ktorí uznávajú spoločné hodnoty únie, komunitárne hodnoty aplikácie dohovorov rovnako celoplošne v celej Európe. Ľudia sa majú sa s nimi zaobchádzať dôstojným spôsobom. Sú to zraniteľné bytosti, nesmieme ich držať celé mesiace v izolácii je to individuálne veľmi bolestivá skúsenosť a zároveň je to veľmi náročne finančne pre spoločnosť. Preto pozbudzujem aj vás, aj radu, aby sme spoločne pracovali na tejto veci. Teraz ku Grécku. Komisia už urobila veľa, aby pomohla gréckej vláde. Spolupracujeme s nimi na akčnom pláne, ktorý je veľmi ambiciózny, to bolo jasné od začiatku. A bolo aj jasné, že sa situácia nevyrieši cez noc. Potrebujeme dlhší čas a všetky členské štáty by sa mali zaangažovať do e, práce Frontexu a mali by pomáhať pomoc aj pri hospodárskej spolupráci, pri odborných otázkach, mali by ponúknuť tlmočníkov, administrátorov, aby naozaj ukázali skutočnú európsku solidaritu. Musíme pomôcť Grécku, pretože toto je pod extrémnym tlakom a to je aj európska výzva. Musíme e, aj my e, priznať našu zodpovednosť. Nie som si však istá, či je obranná reakcia tou správnou reakciou, pretože máme vo Valete e, kanceláriu pre azyl, takisto spolupracujeme s OSN a ďalšími inštitúciami, nie sme v tom sami. A teraz k Turecku. Turecko je konštruktívnym a spolupracujúcim partnerom. Sfinalizovali sme e, už e, admisnú do, dohodu o pristúpení po 8 rokoch a dúfam, že e, v rade budeme o tejto dohode rokovať. Pani Vikstromová, čísla, ktoré ste žiadali, mám ich tu za roky 2009 a 2010. Bolo tu 16 tisíc, vyše 16 tisíc žiadostí a z nich sa e, tie krajiny, ktoré sú súčasťou dublinského systému, 12 tisíc týchto e, ľudí prijali a iba zvyšok sa musel E, vrátiť, ale týchto skutočných návratov bolo iba 2257. Preto by som rada poďakovala za podporu, ktorú ste prejavili a na azylovom balíčku budeme pracovať ďalej. Sú to, je to súbor legislatívnych návrhov, na ktorých musím pracovať v súčinnosti Komisia, Rada a Parlament, aby sme čo najskôr završili naše úsilia a mali spoločný azylový európsky systém. Ďakujem vám pekne za pozornosť. E, ďakujeme, pani komisárka. A teraz prejdeme na ďalší bod. Okomžité opatrenia Európskej únie na podporu Talianska a ďalších členských štátov zasiahnutých mimoriadnými migračnými tokmi. Ehm, udelujem slovo opätovne pani komisárky Cecilii Malstromovej. Vážne pán predseda, ctení poslanci, ďakujem pekne za E, túto rozpravu, ktorá prichádza v pravý e, čas a si zaslúži našu pozornosť. Komisia veľmi pozornosť.